4 rokovacieho poriadku vám chcem oznámiť, že tie opravy, ktoré plénum e, dostalo včera o 17.30, že k týmto opravám neboli predložené žiadne námietky, čiže sa tieto opravy považujú za schválené. Guengel požiadal o to, aby Martina Michels bola členkou e, výboru KULT. Má niekto prosím?